praktické návrhy, na ktoré by sme mohli reagovať, aby sme vám mohli predostrieť naše názory, aby sme to zosúladili. Ďakujem pekne, pán Kasa. Tento bod je tým uzatvorený. No a zajtra na obec sa bude hlasovať. No a teraz prichádzame k bodu humanitárna pomoc pre Haiti. A slovo dostáva ako prvá pani komisárka Damanaki. Dúfam, že rýchle zaujme miesto a ujme sa slova. Ďakujem pekne, pán predseda. No, mm, Európa je veľmi obáva, sa veľmi obáva a je znepokojená s horším situácií na Haiti. A počet úmrtí a hospitalizovaných každodenne narastá. Počet ľudí, ktorí boli ktorí sú hospitalizovaní, sa zvýšilo na viac ako 20 tisíc. A to už koncom minulého týždňa. No a viac ako 1100 ľudí už e, prišlo následkom cholery o život. Avšak tieto čísla, máme obavy, sú nezodpovedajú realite. Nákazlivosť je veľmi vysoká a zdá sa, že ľudia do nemocníc a zdravotníckých centier prichádzajú príliš neskoro. Liečba cholery je veľmi jednoduchá, ale včasná, včasná liečba je dôležitá. No a liečba vyžaduje tiež veľké ľudské zdroje. Zdravotnícky systém na Haiti je teraz veľmi preťažený aj napriek podpore medzinárodného spoločenstva. No a vyzývame všetky všetky agentúry a orgány na Haiti, aby svoje snahy ešte prehlbili a zlepšili. Epidémia postihuje celú krajinu. Šíri sa e, rýchlým tempom v hlavnom meste Port-au-Prince. Slamy ako Sid Soleil e, sú veľmi e, nákazlivé kvôli zlým hygienickým podmienkam a nedostatku čistej vody my chceme zachraňovať životy, táto zlepšením prístupov k vode a podporou hygienických návykov a podmienok. Komisia posilňuje svoju humanitárnu účasť príslušnou lekárskou expertízou, a mobilizovaním e, prostriedkov na pomoc partnerom, ktorí sú na Haiti. Európsky mechanizmus pre civilnú ochranu bol tiež aktivovaný, Centrom pre monitoring Európskej komisie a podielal sa na financovaní e, trans, dopra, prepravy pomoci z Francúzska a, rovnako sa poskytuje pomoc z Rakúska. Príslušná podpora zo strany členských štátov a expertov a príde na Haiti začiatkom tohto týždňa. DG Sanko poskytol svojich odborníkov na to, aby sa posilnil epidemiologický dozor. Po nedávnych udalostiach v Port-au-Prince sledujeme bezpečnostnú situáciu spolu s našimi partnermi a všetkými agentúrami OSN a hlavne s prezidentských volieb 28. novembra. Komisia je v kontakte s zástupcom generálneho tajomníka OSN Baranko Emosovou. Podporujeme ju pri zdôrazňovaní významu umožnenia národ, práce národných a medzinárodných a, záchranných jednotiek s ohľadom na vážnu a rýchlu, rýchlo sa zhorčujúcu situáciu, sú potrebné ďalšie, potrebné potrebná ďalšia pomoc, aby sme odstránili nedostatky v zdravotníckom systéme, v prístupe k vode a logistike a mnohých ďalších priority sú zdravotnícky personál a ďalší personál ako aj zdravotnícke potreby, lôžka, jednotky na čistenie vody a tabletky na čistenie vody. Komisia je v kontakte s belgickým predsedníctvom členskými štátmi, aby sme podporili ďalšiu podporu EÚ e, v týchto veľmi ťažkých chvíľach. Podpora EÚ môže byť poskytovaná mechanizmom civilnej ochrany Európskej únie. Na to, aby sme zvládali všetky podmienky, potrebujeme záchranárov, ale rozsah krízy vyžaduje ešte viac zdrojov a nástrojov. A preto sa snažíme zlepšiť našu reakčnú kapacitu spolu s našimi partnermi. Ale pred nami sú určite náročné časy kvôli veľmi rýchlo sa zhorčujúcej situácii. Solidarita medzinárodného spoločenstva s obyvateľmi na Haiti je absolútnou, absolútnym základom a preto vyzývam všetkých aktérov, aby podporili členské štáty a aby sme všetci predišli obrovskej humanitárnej katastrofe. Ďakujem pekne, pani komisárka. No a teraz prejdeme k rečníkom mene politických skupín e, za EPP na 1,5 minúty pani Štrifler. Oui, euh, bonjour, euh, merci, monsieur le président, euh, euh, chers collègues, madame. Euh. Ďakujem, pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, vážená pani komisárka. Viac než 1100 ľudí prišlo o život, mnoho tisíc ľudí bolo postihnutých chol- cholerou aj teda napriek veľkej eh, teraz značnej prítomnosti medzinárodných organizácií sa suseda, eh, situácia zhoršuje a ďalších 400 tisíc ľudí by mohlo byť postihnutých eh, touto epidémiou v budúcnosti. Sme radi, že sme predložili teda zo strany komisie určité prostriedky na riešenie situácie, aj teda na čistenie vody, aby sme poskytli potrebné zariadenia. Mm pretože e, zlepšenie sanitárnych e, podmienok a prístupu k ním e, je veľmi dôležité. Samozrejme, zároveň musíme presvedčiť miestne obyvateľstvo, musíme ich informovať o tom, že sme tam, aby sme im pomohli v boji proti tejto epidémii, aby sme zabranili aj vzniku násilia, pretože Haiti momentálne sa nachádza pred voľbovom období. A táto posledná kríza e, zúrazňuje neschopnosť miestneho zdravotného systému e, riešiť e, túto aktuálnu zdravotnú situáciu Haiti vlastne utrpelo mnoho katastrof v, posled, v poslednej oblasti. Tam takisto miestne orgány nereagovali dostatočne rýchlo, takže myslím, všetci sa snažíme o to, aby na Haiti prebehla čo najrychlejšie rekonštrukcia. Zatiaľ tam však výsledky sú veľmi eh, pomalé. Preto by sme mali my zohrávať dôležitú úlohu v tejto oblasti, aby sa Haiti konečne dostalo z tejto chaotívnej situácie. Ďakujem pekne a teraz eh, za SND na jednu minútu eh, pani Kretu. Pán predseda, Vážení kolegovia, vážim si, že EÚ takto rýchlo reaguje na túto krízu, ale myslím si, že naše úsilie by malo e, smerovať k tomu, aby e, na Haiti e, dobre fungoval štát. Zatiaľ tomu tak nie je neumožňuje, aby sa v tejto krajine, aby teda do, do, dobre tam fungovali eh, tábory, v ktorých môžu eh, žiť utečenci a to viedlo k týmto eh, obetiam na životoch. Potrebujú, potrebujeme teda štruktúry na Haiti pre ľudí, ktorí sú chudobní, pretože veľká časť obyvateľov tam žije z menej než 2 dolárov denne Veľká časť obyvateľov Haiti žije v utečeneckých táboroch, čo je faktor, ktorý zvyšuje riziko. Myslím si, že slabosť tejto krajiny je naozaj veľmi veľká. E, chýba e, tejto vláde autorita. A to vedie k tomu, že krajina očakáva pomoc iba zo strany OSN. Teraz ešte k tomu prichádzajú voľby 28. Nemalo by sa s nimi e, čakať, ako mnohí o to žiadajú. Ďakujem, pán pani Kretu za politickú skupinu ALDE. Na jednu minútu má slovo pán Görens. Ďakujem pekne. E, samozrejme sú faktory, ktoré prispeli k epidémii cholery. Samozrejme len pre vysvetlenie. E, reakcia by mala prísť dvojakým spôsobom. Na jednej strane sú tu humanitárne organizácie, ktoré sa snažia poskytovať e, dostatok pitnej vody, poskytovať informácie o e, adekvátnej hygiene. Na druhej strane by sme mali reagovať aj z inej strany, z dlhodobej strany. Rekonštrukcia je tam veľmi dôležitá po zemetrasení, ktoré postihlo túto krajinu. Mali by sme prispieť k tvorbe novej infraštruktúry, ktorá by umožnila rozšíriť e, hygienické e, zariadenia pre e, teda jednotlivcov. 8 mesiacov po New Yorkskej konferencii za účelom teda rekonštrukcie Haiti nemáme dôvod, aby sme hovorili o nedostatku finančných prostriedkov naozaj nie sú dôvody, ktoré by ospravedlnili to, že v tejto oblasti nedošlo k pokroku. Humanitárne organizácie jednoducho musia konať. Musíme eh, vymenovať tých, ktorí sú zodpovední eh, za to, aby sa veci v budúcom období pohli v tejto oblasti. Ďakujeme a teraz za zelených pani Keller. Operations ever. And we have to make sure that we... Operácia na Haiti je jedna z najväčších humanitárnych operácií eh, v histórii a nemôžeme dopustiť, aby vyústila v eh, humanitárnu hm, obrovskú katastrofu. Eh, naše zlyhanie by tiež znamenalo narušenie medzinárodných snách. No a myslím, že musíme naše skúsenosti spojiť hm, Rovnako e, treba investovať dostatok peňazí do e, tejto situácie a preto sa teším, že komisia do boja proti cholere chce investovať ďalších 12 miliónov eur. Dúfame, že podpora e, bude priamo smerovať na Haiti a dospeje tam aj úplne na to, aby im bola skutočne efektívna. Musíme zaistiť, že nebudeme zanedbávať obnovu po zemetrasenie, pretože bez toho bude boj proti cholere nemožný. A teraz mám dve otázky na komisiu. Chcela by som vedieť, vedieť e, či tie e, prislúbené prostriedky sa aj dostali na Haiti a či boli aj skutočne využité, absorbované a ďalej by sme zaujímalo, čo si myslíte o odložení volie, pretože to je tiež bodom, o ktorom sa hovorí haitská revolúcia nevstúpila do učebníc dejepisu, ale táto náročná doba vstúpi do histórie aj tie ako východisko pre budovanie lepšej budúcnosti pre všetkých hajťanov a dúfam, že pritom bude dôležitú úlohu zohrávať aj EÚ. Ďakujem pekne, pani Keller. A teraz za skupinu ECR na jednu minútu pán Nikolson. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Pred dvomi mesiacmi som spolupredsedal delegácii a to bola skutočne veľmi e, taká dojemná situácia. Boli tu skutočne odhodlaní, entuziastickí ľudia, ktorí sa snažili pomôcť Haitianom a, a občania tejto krajiny sú skutočne pyšní ľudia, mali by sme si to uvedomiť že od samého úvodu, sú hrdí, ale chcel by som povedať, že skutočne títo občania boli radi, že e, majú dobré sanitárne podmienky, alebo mali a nemali žiadne choroby. A teraz sa to zmenilo. Nie je to nejakú chorobu, ktorá by sa nedala poraziť, ale musíte si uvedomiť, aké tam majú podmienky, v rámci ktorých e, ľudia tam sa snažia pomáhať. Pán predseda, Haiti nemá také zdravotníctvo ako my v Európe. Momentálne sú závislí od lekárov bez hraníc, od, od Červeného kryža, od iných organizácií z celého sveta a chcem povedať, že pokiaľ ide o voľby, áno, Haiti nepotrebujú v tejto chvíli voľby, ale chcel by som vám povedať, že pokým budú mať prezidenta a predsedu vlády, ktorý by im vedel pomôcť, tak nebudú mať skutočne príležitosť, aby sa pohli smerom vpred. A preto dúfam a chcem to povedať. Ja som tam bol. Tí ľudia, ktorí tam chodia e, z Európskej únie, sa snažia zabezpečiť prítomnosť Európskej únie ako kraj, ako organizácia, ktorá im pomáha. Teraz za GUE má minútu a pol pani Ferža. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som sa chcela poďakovať všetkým kolegom na konferencii predsedov, že akceptovali, že táto diskusia je dôležitá, ktorú navrhla naša politická skupina. Je to skutočne naliehavá otázka. V januári medzinárodné spoločenstvo sa veľmi zmobilizovalo a vidíme, že čo sa vlastne, ako sa pomohlo e, tejto krajine, tak vidíme, že ešte sú tu určité nedostatky. V marci pani Eštonova slúbila vyše miliardu e, eur, aby pomohla občanom tejto krajiny, aby im zabezpečila lepšiu budúcnosť mimovládnej organizácii, ako napríklad Lekári bez hraníc. Takisto poukazujú na to, že sú tu státisíce ľudí, ktorí žijú v strašných hygienických podmienkách a teraz tu ešte prišla aj táto vlna cholery. Už tu je viac ako tisíc ľudí, ktorí zomreli, podľahli tejto strašnej chorobe sú tu špecialisti a odborníci, ktorí hovoria, že opatrenia, ktoré by bolo treba urobiť, aby sa tomu zabránilo, sú relatívne jednoduché, aby sa skutočne zabránilo takýmto smrteľným e, účinkom cholery, ale nie sú tam dostatočné finančné prostriedky, ani opatrenia, ktoré sa robia, nie sú dostatočné. Občania tejto krajiny sú zúfali a musia dôverovať a nájsť pomoc zo strany medzinárodných organizácií. Preto by som sa chcela spýtať, kde vlastne sú tieto finančné finančné prostriedky, ktoré slúbila Európska únia. Nielen pokiaľ ide humanitnú pomoc. Keby tieto peniaze prišli rýchlejšie, nemyslíte si, že by sa tejto stratégii dalo nejako vyhnúť? A ako je vôbec možné, že medzinárodné konferencie zasa nič nepriniesli a mm, sluby, ktoré sa na nich robia, jednoducho nič neprinášajú? A pokiaľ ide o znovu vystávanie ciest, tak v tej oblasti sa takisto nič neurobilo. Občania Haiti si želajú nové voľby, ale otázka je, za akých podmienok, ako ich podporí Európska únia. Uh, teraz tu máme pani Ronzuli, ktorá bude hovoriť minútu a pol. Ďakujem, pán predseda. Napriek rôznym apelom, aby sme e, sa neprestali zaujímať o osud Haiti, správy z posledných dní ukazujú, že medzinárodné spoločenstvo opustilo Haiti práve v tom najsitlivejšom momente e, rekonštrukcie a obnovy krajiny. Rozširuje sa tam vírus cholery na Haiti nikto túto chorobu nepoznal doteraz a pripisuje mu dokonca až mystickú e, náboženskú hodnotu a e, teda odsudzujú e, vlastne nepalských nepalských príslušníkov Um, modrých uh, helm za rozšírenie tejto choroby. Aj teda uh, humanitárni pracovníci uh, sa stretávajú s nevraživosťou a mnohí z nich opúšťajú krajinu. Situácia je naozaj veľmi vážna. Mnohí sú ešte stále bezdomovcami po januárovom zemetrasení, nemajú prístup k vode, nemôžu sa umývať, cholera sa tam veľmi rýchlo šíri e, exponenciálne, rastie e, počet e, mŕtvych. Viac než 12 tisíc bolo hospitalizovaných, ale ďalšie tisícky každý deň ochorievajú na túto chorobu riešením e, by boli naozaj veľmi rýchle e, kroky, pretože e, inak naozaj to, čo sa stane, budeme mať všetci navždy na svedomí. Ďakujem pekne teraz pán Kašman. Ďakujem pekne pán predseda. Vážená pani komisárka Georgieva, na úvod by som vám chcel zagratulovať a poďakovať k efektívnej koordinácii a za diskusie, ktoré vedete s baronkou Emosovou v OSN. Najjednoduchšia a najlacnejšia vec, ktorú by sme teraz mohli urobiť, je kritika. Ja by som chcel však sa vyjadriť pozitívne a povedať, že tlak treba vyviať tam, kde je. A chcel by som všetkým povedať, že treba tlačiť na naše členské štáty na to, aby poskytovali vyššiu pomoc. Ak sa pozriete na zoznam krajín, tak to sú krajiny, ktoré majú teraz závažné problémy. Krajiny ako Španielsko, Írsko, Taliansko, a Francúzsko, Rakúsko. Takže preto vyzývam všetkých z nás, aby sme eh, nadvezali kontakt s našou vládou a požiadali eh, a vyzvali ich, aby pomohli treba vybudovať kapacitu na to, aby pomoc bola skutočne efektívna. No a na záver by som chcel poďakovať za tých, tých účelov viazaných dodatočných 12 miliónov eur. Veľkou tragédiou je, bolo to zemetrasenie a ešte väčšou tragédiou je teraz epidémia cholery. Takže komisárka, ešte raz ďakujem vám. Ďakujem pekne. A teraz pán Rinaldi na jednu minútu. Ďakujem pekne, vážené kolegyne, pán predseda. Eh, toto eh, zemetrasenie si naozaj vybralo najchudobnejšiu eh, krajinu v teda Severnej a Južnej Amerike. Naozaj je tam veľmi veľká chudoba. Je tam na Haiti veľmi veľa detí, ktoré sa potulujú po ulici a hrabú sa v odpadkoch, nemajú inú možnosť a namiesto toho, aby sa rýchlo postupovalo e, s obnovou, e, mnohí sa musia e, boriť s obrovskou, s odmierskými administratívnymi zábranami preto, aby sa rýchlo dala využívať medzinárodná pomoc, ktorá však nie je ani dobre koordinovaná a teda nechráni dostatočne obyvateľstvo. V júni som bol súčasťou delegácie, ktorá z EP e, išla do Haiti. Už vtedy sme tušili, že tá situácia sa neskončí dobre a cholera naozaj um, si našla Haiti, takže mali by sme naozaj zdvojnásobiť naše úsilie. Mám dojím, že e, Haiti nepotrebuje už len obnovu, ale naozaj aj ochranu na medzinárodnej úrovni. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Deva, na jednu minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Toto je skutočne tragédia, o ktorej sa nedá len hovoriť. Keď v januári minulého roku postihlo tie zemetrasenie, tak medzinárodné spoločenstvo s veľkým halo prišlo na Haiti vojenské helikoptéry, priniesli obrovské stroje. Ale teraz sú všetci preč. Zrazu všetci odišli. No a teraz sa tieto stroje blokujú cesty, cestná sieť je nefunkčná. Komisárka Georgieva sa snažila koordinovať aktivity. Už a prečo sa to stalo? Prečo všetci títo ľudia, vrátane prezidenta e, Clintona, e, ktorý sa tam v januári objavil, prečo zrazu odišli? A prečo OSN teraz odchádza? A kedy, sa, kedy odíde aj EÚ. To je skutočne smiešne. Potrebujeme, aby medzinárodné spoločenstvo e, bolo prezentné opäť na tej úrovni, na ktorej pracovala. No a

Dovolte mi, aby som takisto začal tým, že budem hovoriť o práci, e, takisto pokiaľ ide o Haiti a pokiaľ ide o Pakistán, Viem, že skutočne zasahujete vždy tam, kde to treba. Hovoríme tu o obrovskej katastrofe, hovoríme tu o tisícoch ľudí, ktorí sú mŕtvi a o tých tisícoch, ktorí sú im, infikovaní. A tieto čísla ešte stále rastú, ale zdá sa, že peniaze, ktoré boli vyčlenené, ako keby nestačili. A to sa stáva stále jasnejším, že potrebujeme nové finančné prostriedky, potrebujeme e, nejakú zmenu, aspoň to si myslím ja. Toto by nám pomohlo, aby sme lepšie reagovali na humanitnú pomoc. A to znamená, chcel by som vedieť, čo môžeme urobiť, pani komisárka. Chcela by som vedieť, čo môžeme urobiť, aby sme skutočne sa vyhýbali opakovanie situácií, do akej sme sa dostali, pretože je skutočne ťažká. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dnes popoludní sme dostali informáciu z jednej organizácie z Holandska, ktorá na Haiti už dlhé roky pracuje. Táto informácia potvrdila, že tieto neblahé, potvrdzuje neblahé informácie, ktoré sme počuli zo strany komisie. Už sme počuli o tejto organizácii aj to, že Európa je e, zásadným donorom a, ma, donorom a mala, by byť, mala by takto pokračovať. Na konferencii donorov sa slúbili veľké finančné prostriedky, ale málo z toho prišlo. Teraz tu má byť ešte dodatočné peniaze zo strany OSN, ale tieto peniaze ešte neprišli. Preto dúfam, že Európska komisia konečne bude konať, aby tieto peniaze prišli. Pretože situácia je skutočne taká akútna, až to kričí do neba. Ak si pozrieme na to, čo je dôležité a čo je treba spraviť, tak to, sa, to súvisí predovšetkým s prevenciou pitnej vody a v tom by mala byť účinnejšia aj komisia, mala by vyzbrojiť ľudí odborníkmi z oblasti medicíny, aby skutočne tam bola pitná voda zabezpečená dúfam a oslovím Holandsko aj ja sám a dúfam, že európske inštitúcie tu skutočne budú konať, aby na tejto ťažkej situácii pomohli. Dizlastra, pane, máte minútu? Pani pred, Pán predseda, pani komisárka, chcel by som začať tým, že zablahoželám komisii za úsilie, ktoré tu bolo vynaložené, ale potrebujeme ešte väčšie nasadenie, väčšie finančné zdroje, aby sme vyriešili tú situáciu. Potrebujeme skutočne prítomnosť týchto krajín. Potrebujeme mobilizovať finančné prostriedky aj napriek tejto ekonomickej kríze, ktorú máme. Samozrejme, nemôžeme mať peniaze, ktoré potrebujeme na všetko, ale na humanitnú pomoc by sme ich mali mať. Mali by sme pomôcť týmto občanom proti eh, tej situácii, v akej musia žiť, musíme zabezpečiť prístup k pitnej vody. Všetky tieto kroky sú urgentné a potrebujeme skutočne veľké úsilie zo strany komisia členských štátov. Pani, pán Takula, minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela začať tým, že pani komisárke sa poďakujem za prácu, ktorá komisia doteraz urobila. To je veľmi dôležité, aby Európska únia bola zainkorporovaná, prítomná pri pomoci v Haiti, aby tam bola jasne viditeľná. Pretože toto je spôsob, akým sa vlastne priblížime občanom tejto krajiny a máme zodpovednosť voči týmto ľuďom, pretože musia veľa trpieť. Bola tam zemetrasenie, teraz tam je cholera plánujeme poslať peniaze. Je dôležité, aby sa tieto peniaze tam dostali čo možno najrychlejšie. E, veľa mm, organizácií, ktoré tu pomáhajú, urobili výbornú prácu a otvorili mm, kanály a linky, aby sa tieto peniaze dostali práve tam, kde sa majú dostať. A preto si myslím, že e, Európska komisia bude využívať tieto kresťanské uznané organizácie, ktoré skutočne urobili výbornú prácu. a Musíme zabezpečiť, aby sme im pomohli v tejto ich práci, aby sme mali čo najlepšie výsledky. A nakoniec e, dostane slovo pani Georgieva, pani komisárka, aby zatvorila rozpravu. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem všetkým za váš entuziasmus a nasadenie, pokiaľ ide o rozprávu, ktorá sa týka témy, ktorá bude nás ešte v budúcnosti sprevádzať. Nie je to vôbec ľahká kríza, ktorú musíme vyriešiť. Urobili sme nejaké odhady, ktoré sa týkajú rozm- machu tohto problému, pokiaľ ide o budúce mesiace. Aj naši vlastní experti tieto informácie nám dodali a preto súhlasím všetkými, ktorí hovoria, že musíme tam rozmiestniť expertov z Európskeho centra pre kontrolu katastrof. Budeme potrebovať pardon, e, musíme pomôcť týmto ľuďom, aby sme zabránili ďalšej infekcii, ktorá sa šíri, aby sa už v budúcnosti nenakazilo toľko ľudí ako doteraz. E, sú tu odhady, ktoré hovoria o 400 tisíc ľuďoch, takže budeme musieť zmobilizovať všetky prostriedky, ktoré máme. A verím každému z vás, ktorý tu hovoril o bezprostrednej mobilizácii a potreby sme pomohli hneď teraz. A preto by som chcela spomenúť 4 body. Prvý bod sa týka toho, ako by sme mohli najlepšie pomôcť. A teraz sa nachádzame v chvíli, kedy musíme rozmiestniť pár, prostredstvom partnerských organizácií pomoc. Musíme im dať finančné prostriedky, aby mohli konať. A takisto potrebujeme vyz, vyzvať členské štáty, aby pomáhali týmto organizáciám. Už od čtvrtku, kedy som hovorila k našim členským štátom, Vidíme, že je tu podpora, ktorá dochádza do Haiti, ale potrebujeme ešte viac, pokiaľ ide napríklad o lekárov, pokiaľ ide o tých, čo čistia vodu, aby táto voda mohla sa piť a takisto aj pokiaľ ide o lieky, ktoré čistia voda by mohla byť pitná. Potrebujeme aj osvetu, kampane osvety je tu veľké nedorozumenie, pokiaľ ide o to, čo vlastne táto choroba je a ako sa dá proti nej bojovať. Ľudia tu zomierajú úplne zbytočne, pretože sa boja toho, že by išli do centra, kde by ich vyrieč, vyliečili. Boja sa, že by práve tam mohli byť nakazení a nie tam, že by im pomohli. A po druhé, veľké množstvo rečníkov tu hovorilo o slúbených peniazoch, finančných prostriedkoch a čo sa urobilo, pokiaľ ide o e, znovu výstavbu Haiti. Tieto sluby, ktoré urobila komisia, tých e, sa držíme, vyčlenili sme tú veľkú finančnú sumu a tieto sú v pláne, finančnom pláne pomoci. Vysoká predstaviteľka pani Eštonová a, a komisár Pibalt e, budú diskutovať s členskými štátmi a budú hovoriť o tom, že v, ako, v akej situácii sme, pokiaľ ide o tie peniaze, ktoré boli slúbené. Pretože ide tu o reputáciu medzinárodného spoločenstva, predovšetkým v takom momente, ktorý je skutočne veľmi náročný. A teraz tretí bod, ktorému by som sa chcela dostať. Máme tu určitú obmedzený limit toho, koľko táto krajina vôbec vie absorbovať finančnej pomoci. Ja zdieľam váš obavy. Keď som prvýkrát došla do Haiti, tak som si myslela, že akokoľvek už je len vážna táto situácia, tak nebol to najväčší problém tejto krajiny. Najväčší problém tejto krajiny je neprítomnosť fungujúceho štátu. A to znamená aj to, že tu je vlastne neprítomnosť e, nejakého fungujúceho zdravotníckého systému. Videla som na uliciach, že ľudia sú v radoch, čakajú na lekára, nie preto, že by boli chorí, ale preto, že nikdy nevideli lekára a preto chceli využiť túto príležitosť a postavili sa v tých táboroch do radu, aby videli lekára. A tento nedostatok schopnosti tohto štátu fungovať tak, ako má, vytvára také problémy, ktoré túto celú situáciu ešte zhoršujú. Snažíme sa príjmeť túto vládu tejto krajiny, aby e, naložila s mŕtvými telami, a pretože to takisto šíri túto epidémiu ešte ďalej, aby sa zlepšila napríklad kanalizácia v mestách. Čiže nemôžem už ani viac povedať, aká táto situácia kritická, že musíme skutočne pochopiť, že problémom tejto krajiny sú problémy, ktoré súvisia s nedostatkom alebo neprítomnosťou fungujúceho štátu. A takisto, sa tu, takisto tu zaznela otázka, ktorá súvisí s voľbami, či by tieto mali sa konať. Haitské úrady sa držia termínu, ktorý bol stanovený. Ja to nemôžem povedať, pretože som tam nebol, ale myslím si, že zrušenie alebo oddialenie volieb by ešte destabilizovalo túto celú ťažkú situáciu a preto by sme pravdepodobne mali tie voľby konať, by sa mali konať tak, ako to bolo stanované. Ale to všetko súvisí s tým, ako sa situácia bude vyvíjať. A štvrtý bod, ktorý som chcela spomenúť, tak ten uh, súvisí s tým, ako by sme tam mali my participovať. My sme skutočne veľmi priamo uh, zainteresovaní. Pani e, baronka Eštonová napríklad zajtra pravdepodobne už dorazí do Haiti. Ja takisto plánujem ísť do tejto krajiny ale čo je najdôležitejšie, mobilizácia, dobrá koordinácia, ale aj sprostredkovanie nádeje týmto ľuďom, aby sa skutočne začali vysporadúvať s touto situáciou, ktorá tam je. A tá situácia je skutočne ťažká. Sú tam územia a regióny, kde úradníci, e, ktorí sa boja tejto choroby, alebo lekári, alebo pracovníci, ktorí majú pomôcť, odídu z určitých častí, pretože takisto sa boja, že by sa nakazili. Čiže musíme zachovať pokoj, musíme zachovať našu prítomnosť a musíme koordinovať ako by som to povedala, musíme koordinovať toto sprostredkovanie nádeje týmto ľuďom, Jeden rečník tu spomínal, že e, občania tejto krajiny sú skutočne píšni. To je pravda, ale napriek tomu si zaslúžia pomoc z našej strany v týchto ťažkých časoch. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. A to uzatvára bod o pomoci pre Haiti. Kolegyne, kolegovia, ďalšie